OK, dear colleagues. Vážení kolegovia, máme ešte počkáme na spravodajcu a potom sa pustíme do zasadnutia. Najskôr prijatie programu schôdze. Ak nik nenamieta, tak tento program môžeme bez zmien aj schváliť. Druhý bod oznámenia predsedajúceho. Máme korrigendum v smernici 40 2014 z 3. apríla 2014 administratívne ustanovenia členských krajín, čo sa týka e, výrobu a predaj tabaku. Ruší sa tam smernica 37 z roku 2001. E, je tam chyba podľa ktorej sme schválili niečo v prvom čítaní. Je tam bod 12, v 10. článku tam je nesprávna krížová odvolávka. E, korigendum bolo zaslané všetkým poslancom dnes ráno. Ak sa nik e, neohlási zdvihnutím ruky, tak toto korrigendum sa bude považovať za schválené a bude sa oficiálne oznamovať v druhej eh, mini plenárke v apríli. Druhý oznám. <clears throat> Indikátory o účinnosti eh, s pani Pietikajnen z vlastnej iniciatívy Zajtra sa to bude konať 14. apríla o 12.45 v miestnosti v teda ASP 1E2. E Potom Európska občianská iniciatíva e, zakázať e, pitvu zaživa. Tu sa bude organizovať vypočutie Pridružené budú aj výbory Envy, ITRE a PETI. Bude to 11. mája 2015 po obede v miestnosti 4Q2. Je tu návrh programu a bude e, program rozdaný čo najskôr. Teraz e, máme k dispozícii 22 jazykov bez estončiny a zajtra budeme mať 21 jazykov a e, taktiež sa bude e, vysielať naživo na internete zasadnutie. Teraz schválenie zápisnice zo schôdzi, ktoré sa konali 3. a 4. decembra 2014 a 21. a 22. januára 2015. Ak e, nebudú námietky do konca zasadnutia, tak sa táto zápisnica bude považovať za schválenú. Bod 4, tu vás musím informovať o prebiehajúcich e, e, rokovaniach inštitucionálnych, e, Prvý neformálny trialóg o systéme ETS. Bolo to 30. marca. Išlo o dobrú diskusiu medzi inštitúciami. Napriek rozdielom medzi parlamentom a radou sa diskutovalo v konštruktívnej atmosfére a niektoré e, body sa budú riešiť na technickej úrovni pred e, ďalším trialógom. Hlavné body, e, o ktorých sa diskutovalo, boli MSR, čiže rezerva, potom backloaded, allowances, inovačný fond, E, únik výroby. Druhý trialóg sa bude konať 5. mája, útorok o 4. po obede. Teraz bod 5, zníženie národných emisí určitých látok znečistujúcich ovzdušie a zmena smernice 2035. Máme tu už aj spravodajkyňu. Ešte som vás e, nevidela, ale už teraz vás vidím, takže teraz pani Julie Gerling. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem veľmi obšírne hovoriť úvedom. Uvedomujeme si štatistiky, čo sa týka kvality vzduchu a vieme, aký to môže mať dopad na zdravie, aký tu je potenciál. A mm, minulý týždeň e, boli mnohé problémy e, s kvalitou vzduchu, hlavne v Severnej Európe pretože tu bol e, saharský piesok a potom veľa emisí vo vzduchu a e, podľa všetkého to bude čím ďalej, tým pravidelnejšie, ak sa nič nespraví, takže nechcem o tom e, zľavo hovoriť, myslím, že si to všetci dobre uvedomujem, hlavne na tomto výbore. V prvom rade by som chcela uvítať správu komisie, chcem sa im poďakovať za uh, prácu, ktorú odviedli, dlho sa na to čakalo a možno, že to nebolo až tak na škodu veci, pretože e, ja som si uvedomila pri spolupráci s komisiou, že e, sa nad týmito otázkami e, intenzívne uvažovalo v posledných rokoch, napríklad práca na Jeteborskom protokole a potom aj iné indikátory VHO normy, k tomu sa pristupuje e, veľmi seriózne a ja som s tým ako spravodajkyňa spokojná. Ako všetci viete, došlo e, teda k tej hrozbe komisie, že by, to, že by túto správu stiahli, aj keď sa to našťastie nikdy nezrealizovalo, takže môžeme teraz e, pokračovať Mm, práci a dúfam, že pred letnou prestávkou budeme schopní ako parlament o tom hlasovať. Tým by sa to malo výrazne posunúť vpred a to je veľmi e, dôležité pretože preto, že to zamestnáva aj verejnosť. Určite e, ste si to uvedomovali aj ty. Netýka sa to iba nás ako členov tohto výboru, ale aj e, v iných členských krajinách je to politicky veľmi aktuálna téma Zintenzívnilo sa to v posledných rokoch. Musíme sa teda naozaj posunúť ďalej. E, už dávno sme sa v EÚ zamerali na emisie, hlavne na tie emisie skleníkových plynov a určite sa dá povedať, že to asi bolo na úkor ostatných znečistujúcich látok. Tam e, máme isté meškanie, treba túto príležitosť teda využiť. Takže niečo k môjmu e, prístupu a potom sa dostanú slovo aj tieňoví spravodajcovia. Ja som strávila veľa času na tomto návrhu, pozrela som sa na eh, aj eh, podrobnosti a niektoré sú veľmi technické, hlavne v prílohách. Takže ja som pri prílohách eh, skonštatovala, že to um, asi nie je oblasť, do ktorej by som chcela veľmi zasahovať, aby som tam nejako uh, zasahovala do tých um, percent uh, pri jednotlivých zneči- znečistujúcich látkach. Vieme, že členské krajiny intenzívne diskutovali členským, uh, s komisiou uh, pri tých uh, stropoch a našťastie k niečomu ako k zhode došlo Takže ja by som to nechcela nejak kaziť. Jedna vec, ale v príloha, ktorá sa mi zdá byť dôležitá, je e, mať záväzne ciele na rok 2025 a keď sa pozriete na znenie, tak v niektorých prípadoch by sa dalo povedať, že e, to možno nie je až tak potrebné, pretože v podstate sú už e, svojím spôsobom záväzné. E, ale ja som to chcela ešte zdôrazniť možno, hlavne e, ten e, dátum 2025 a potom možno, že špecifickejšie o e, čpavku. Rok 2025 je dôležitý, pretože ak by sme to nechali až na rok 2030, tak je to príliš ďaleko a myslím, že by sme uh, napriek najlepšej vôli komisie a ostatných jednoducho by členské krajiny to nedosiahli a potom by možno, že povedali, že na to potrebuje ešte viac času. Takže asi by bolo dobre diskutovať o záväzných cieľoch ešte pred rokom 2025 aj keď musím povedať, že to e, dosť intenzívne reakcie vyvolalo. Nie všetci s tým súhlasia, ale myslím, že by sme naďalej mali na tomto bode trvať. V mojom návrhu hovorím aj o lepšom výkazníctve, sledovaní, pretože sú to dôležité otázky. Návrh je dobrý, aj keď sa podľa mňa dá ešte vylepši, vylepšiť. A ešte jedna jeden politický e, postoj. E, ja myslím, že zatiaľ sme v spolurozhodacom procese zašli e, dosť ďaleko, ale nes, nikdy som nesúhlasila s tým, aby parlament e, zaujal e, jeden extrémny postoj a členské krajiny potom mm, úplne opačný postoj a že potom sa pokúsime dosiahnuť nejaký kompromis. Ja myslím, že by sme mali e, si stanoviť realistické ciele, tak aby sme ich mohli aj dosiahnuť. A treba si uvedomiť, že vždy Eh, ešte stále hrozí to, že by sa celý návrh stiahol a nemali by sme my byť tou zámienkou na takéto stiahnutie tohto návrhu. Takže môžeme asi zatlačiť na členské krajiny, aby eh, ten návrh bol ešte ambicioznejší ako to, čo navrhla komisia, ale myslím si, že už oveľa ďalej sa nám to nepodarí eh, potiahnuť. A možno, že niečo ešte o inej legislatíve je to dôležité aj kvôli e, hodnoteniu posúdenia, eh, hodnotenie dopadov, o to žiadal aj parlament. Myslím, že eh, to jasne ukázalo, ako sa to dá sklbiť s balíkom o klimatických e, zmenách Takže ešte je tu istý manevrovací priestor, môžeme byť trošku ambicioznejší, môžeme pracovať e, ešte rýchlejšie e, s rozumnými nákladmi. E, hodnotenie dopadov, ktoré vypracoval parlament, ešte nebolo úplne využité komisiou. Ja dúfam, že sa tak stane. Takže čo sa týka balíka o klimatických zmenách, tuto ešte stále prebieha. Nemali by sme teda meniť čísla, to som už povedala, ale dúfam, že budeme mať e, možnosť upraviť tieto percenta neskôr bez toho, aby sa celá smernica musela vlastne prepracovať a to by bolo asi najrozumnejšie a najpragmatickejšie. Ešte jedna dôležitá vec, lepšie fungovanie eh, vzťahu eh, s zdrojmi. Eh, je tu akási základná legislatíva, ktorá by mala byť čo najúčinnejšie využitá členskými krajinami a potom sa majú vypracovať plány, ktoré by mali byť taktiež efektívne. A tu najviac E, výstava otázka e, noriem a súvisiacich nákladov. E, už dlhšie sa slubuje návrh v tejto oblasti, ale zatiaľ nemáme nič konkrétne. To som taktiež explicitne uviedla v mojej správe, že to teda potrebné je. A potom testy vo vzťahu s vozidlami. To by bola dosť veľká zmena v porovnaní so súčasnými postupmi. Takže to je e, veľmi dôležité podľa mňa. Ja ako spravodajkyňa som možno poprvýkrát e, e, zažila intenzívnu lobby zo strany nielen vlád, ale aj e, miestných e, samozpráv. A bolo to dosť e, zvláštne, pretože oni prikladajú veľký význam k tejto legislatíve. Oni totiž to musia najviac uplatňovať hlavne vo veľkých mestách so zápchami a treba, aby to Obstalo. v skutočnom živote. E, je tu otázka mm, vozidiel e, na naftu. Ehm, ťažko by mohli niečo zmeniť e, v oblasti kvality vzduchu bez tejto smernice, to povedali otvorene. Takže asi sa k tomu ešte vyjadria aj iní. Potrebujeme členským krajinám dať e, prostriedky na to, aby mohli dosiahnuť zlepšenie. A taktiež otázka prístupu k financiám. E, tu sa dostávam k čpavku, ale ktorý sa, amoniaku, ktorý sa používa e, hlavne v polnohospodárstve. To nemá byť súčasťou tých záväzných cieľov platných do roku 2025 ja si myslím, že vzhľadom na nové e, ustanovenia platné v spoločnej polnospodárskej politike, e, vieme, ako dlho to trvalo a iba sa to začína teraz uplatňovať v členských krajinách, ale vieme, že máme e, tu isté opatrenia na ekologizáciu polnospodárstva. Týka sa to najmä polnospodárskeho priemyslu. Oni sa naozaj snažia zlepšiť aj kvalitu vody a biodiverzitu a tak ďalej. A ďalšia požiadavka v oblasti amoniaku je to naozaj e, nevyhnutné, to chcem zdôrazniť, ale je tu aj otázka financovania. Nad tým sa treba zamyslieť, pretože inak to vôbec nie je realistické ani spravodlivé. Ja teda navrhujem, aby to naozaj bola veľká súčasť e, revízie e, tejto spoločnej polnospodárskej politiky v roku 2017 a amoniak bude e, na, prvej, na prvých priečkách toho, čo je potrebné na ekologizáciu, ale samozrejme musí to ísť e, ruka v ruke s e, dostatočnými finančnými prostriedkami. Polnospodárska lobby je veľmi e, aktívna v tejto oblasti a ja, keď sa s nimi stretnem, tak sa im snažím vysvetliť, že sa e, musia tejto otázky zhostiť. E, nejde o žiadnu sankciu namierenú voči ním, ale ja dúfam, že e, E, sa nám podarí e, mať nejaký spoločný prístup e, tohto parlamentu, aby sa to netýkalo iba nášho výboru, aby tie politiky, jednotlivé politiky boli zosúladené, aby sa to aj v roku 2017 pri tom strednodobom preskúmaní naozaj zohľadnilo v kontexte zlepšenia kvality vzduchu. Taktiež prístup k informáciám, nad tým som sa zamyslela, občania by do toho mali byť zapoja- zapojení, musia e, vedieť o tom, čo sa deje. E, v posledných týždňoch sme boli svedkami toho, že občanov to veľmi zaujíma. Musíme teda zabezpečiť, aby členské krajiny mali plány, ale vypracované na základe e, obsiahlých e, konzultácií so všetkými zaujímavými skupinami, aj teda s občanmi. Potom e, sú tam aj doložky o tom, keď, čo robiť v prípade, že mm, opatrenia nefungujú. Treba zvýšiť informovanosť E, verejnosti a intenzívnejšie ju aj zapájať, tak aby sa možno, že jednotlivé opatrenia e, potom ľahšie príjmali. Potom sa na mňa obrátili dvaja, traja kolegovia. E, tá flexibilita pri zasielaní. Ja som to stiahla pretože si myslím, že je to príliš komplikované a byrokratické a taktiež sa to netýka všetkých členských krajín. Nie všetky krajiny by to mohli využívať, takže si nemyslím, že by to obstalo z hľadiska spravodlivosti. Je to možno zaujímavá myšlienka, ale nie nevyhnutná, ale verím, že ešte budeme e, mať príležitosť o tom hovoriť s členskými krajinami. Takže na záver sa chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcom za ich pomoc a teším sa na ďalšiu e, diskusiu. Ďakujem. Thank you very much. And now I give the floor. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Peter Líze za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Eh, a pán eh, tieňový spravodajca za EPP žiaľ stal niekde v dopravnej zápche, takže preberám za ňoho. Pro všetkým sa chcem poďakovať Julie Gowling za návrh správy a za vynikajúcu spoluprácu, ktorú sme mali v zo pár bodoch sme sa celkom nezhodli od samého začiatku procesov prípravy legislatívy. Sú to veci, ktoré sme doteraz ešte na 100% nevyriešili ani v rámci EPP. A určite pani spravodajkyňa vie, o čom hovorím, ale ISG podporuje ten základný prístup Julie pre všetkým, čo sa týka tej kontroverznej otázky amoniaku. Hodne sa diskutuje s kolegami výboru pre polnohospodárstvo. Ide o to, či princíp subsidiarity sa má uplatňovať alebo nie v prípadoch, kde by sa umožnilo členským štátom flexibilne pristúpiť tejto otázke, či by nemali byť výnimky pre malé a stredné podniky, či nie je potrebné E, tieto výnimky ďalej ešte objasniť. Ide o to, že štruktúrálne zmeny v polnohospodárstve, v oblasti polnohospodárstva sa musia podporovať a nesmie tomu brániť žiadna legislatíva. To je to hlavné. Čo sa e, jedná e, pokiaľ ide o polnospodárskú činnosť, musíme mať minimálne normy a čo sa týka amoniaku, tak musíme sa postarať o to, aby neplatila, neplatili dva rôzne zákony v e, naraz. Čo sa týka otázky e, tých e, cieľov na roky 2025. a e, nemali by byť žiadne záväzné priebežné ciele alebo strednodobé ciele. Ciele zniženia emisí metánu, na to sa pozeráme kriticky, rovnako ako pani spravodajkyňa. Sme presvedčení o tom, že tú legislatívu treba ešte upresniť, avšak sú tu dve veci, ktoré v plnom rozsahu podporujeme. Pre všetkým vypustenie nástroja flexibility pre námornú činnosť, e, to ako Julie o tom hovorila. A druhá otázka je Euro 6. Ak by som ešte mohol doplniť zo pár slov za seba, chcel by som sa poďakovať Julie Girling za ten boj ktorý posledné mesiace vedie, naozaj to nie je ľahké ehm, postarať sa o to, aby táto legislatíva sa neskozla v tej správnej cesty a určite dostaneme dosiahneme dobré výsledky, musíme však bojovať za to, čo sme dosiahli a presadzovať sa ďalej v nadchádzajúcich mesiacoch, tak aby táto legislatíva nebola stiahnutá. Myslím si, že ehm, pre komisiu to nie je reálne. Čo sa týka detailov, v najbližších mesiacoch budeme mať ešte množstvo príležitostí diskutovať o detailoch. Myslím si, že teraz sa uberáme oveľa zmysluplnejšou cestou v porovnaní s pôvodným textom a je na čase pozrieť sa teraz na jednotlivé problémy, ktoré sme si identifikovali v texte a pokúsiť sa e, prekonať rezistanciu a teda e, odpor e, ich vyriešeniu. Ďakujem pekne za socialistov a demokratov, pán Danc. Prepačte, ďakujem pekne, pán predseda. Uh, Brusel je na vine môjmu kašlu. Uh, chcel by som sa prijať Petrovi a poďakovať Julie za vykonanú prácu. Mm, určite to nie je ľahké, všetci dobre vieme. A hoci som vedel, že to je tak, uistili ma, že ten proces a spôsob, akým sme spolupracovali, nie je až taký bežný, za čo som veľmi vďačný samozrejme o tejto veci. Eh, by sme nediskutovali, keby sa spravodajkňa do toho nepustila takým spôsobom, ako sa do toho pustila a aby to ostalo v našom pracovnom programe, čiže za to sme jej takisto veľmi vďační. Takisto som eh, mimoriadne vďačný aj za náplň, obsah správy a všeobecný dojem tej správy je taký, že je naozaj dobrým východiskom pre rokovania, ktoré budeme mať nielen na tomto výbore, ale aj ďalej na rade. A začnem teda tými prukami, ktoré sa nám pozdávajú Prvým, tak ako Julie spomenula, záväzné ciele do roku 2025, to je veľmi dôležité, veľmi dôležitý pozmenujúci návrh. Hovorili sme o tom už pomerne dlho a dôkladne, o tom, ako je nebezpečné mať taký scenár, kedy členské štáty náhle sa dostanú do situácie, kedy musia prijať pomerne drastické opatrenia do, do, do rokom 2030, aby splnili ciele a vítame všetko, čo vedie k takému lineárnemu znižovaniu, k lineárnym redukciám. Avšak e, je to veľmi urgentná vec. Čím skôr začneme pracovať na kvalite ovzdušia, tým lepšie to bude pre všetkých, pretože táto vec má dopad na nás všetkých tu a teraz. Takisto má a pozmeňujúce návrhy k článku 6, ktoré posilňujú národné programy kontroly ovzdušia. To je veľmi dôležitý nástroj z hľadiska plnenia a prepojenie na Arhusky dohovor, účasť občanov pri procese rozhodovania a prístup k spravodlivému súdu. To všetko ako súčasť procesu občianskej angažovanosti. To je všetko veľmi dôležité a tu chcem podporiť, čo Julie hovorí, keď píše o tom, že je potrebné zohľadniť široké spektrum názorov na túto tému, aby tento proces zároveň bol náležite kodifikovaný v samotnej smernici, to znamená proces účasti občanov. Takisto má teší zlepšená koherentnosť podľa nás v pozmeňujúcich návrhoch medzi e, smernicou o kolitom ovzduší a v Euro 6 a zdrojová legislatíva, a to prepojenie, tak to už zaznelo. Myslím si, že tento spoločný prístup je mimoriadne dôležitý, ak chceme náležite riešiť otázky emisí pri ich zdroji a myslím si, že je len korektné povedať, že jeden z dôvodov, pre ktorý tento balíček nakoniec nebol stiahnutý, je to, že má potenciál prepojenia na iné prvky pracovného programu komisie. A určite to je a malo by to byť zrejme nám všetkým. Takže zlepšenie koherencie v tejto fáze je vynikajúca pozitívna vec robíme to správne. Čo sa týka námorných emisí a flexibility, podporujeme vypustenie tejto doložky. Bolo to príliš zložité, neuplatňuje sa to pre všetky členské štáty a v každom prípade, ako vieme, aj čo sa týka znečistenia ovzdušia, ktoré sme zažili tento týždeň, častice, o ktorých hovoríme, budú emitované vyššie do ovzdušia a e, budú sa premiestňovať stovky a stovky kilometrov a jednoducho nedáva zmysel, aby sme jeden sektor podriadili flexibilite a výnimkám a iný, iné sektory nie. Takže v tomto zmysle plne podporujeme vypustenie, tak ako ho navrhuje pani spravodajkyňa. Čo sa týka amoniaku, sú trošku rozdielne názory podľa mňa. V každom prípade, aspoň medzi tým, čo povedal Peter, uh, a to, čo si myslíme my. Čo sa týka výnimiek e, pre amoniak e, do, cieľov do roku 2025, chápem logiku a chápem aj obavy, ktoré vyjadrili niektorí pre všetkým zo sektoru polnohospodárstva. Myslím si, že návrh e, prepojiť iniciatívy financovania na prehodnotenie SPP v roku 2017 je zaujímavým návrhom a potenciálne je to tá cesta vpred samozrejme musíme zdôrazniť a neustále zdôrazňovať, pretože je to potrebné vždy zdôrazňovať. Mesta samozrejme prispievajú veľkou mierou k tomuto problému a kvalita ovzdušia v mestách, tá e, prízem, prízemná ovzdušie, prízemné ovzdušie, tomu sa nevyhneme, e, predovšetkým dýzlové vozidla prispievajú, ale musíme si zase uvedomiť, že amoniak je podstate tým hlavným prvkom, ktorý prenáša častice do vyšších vrstiev atmosféry a e, vedie k vzniku smogu, tak ako sme zaznamenali minulý týždeň aspoň v Londýne, tam, kde žijeme, ale teraz sa to presúva, presúva ďalej do Francúzska a sledujem a to ide to za mnou až do Bruselu jednoducho a preto e, musíme konať. Myslím si, že metán opäť prispieva do celého problému vzhľadom na reakciu metánu a ďalších emisí a je dôležité konať v tejto veci. Rozumiem tomu, čo hovorí Peter o tom, že by sa to malo započítať dvakrát alebo nemalo započítať dvakrát, že sa to nemalo prelínať s legislatívou o klimatických zmenách. Ale myslím si, že táto smernica by mala byť zameraná na znižovanie emisí celkové v rámci klimatického plánu do roku 2030 takisto, pretože vieme, že ak budeme kombinovať aktivity na oboch frontoch, tak to bude efektívnejšie, menej nákladné z dlhodobejšieho hľadiska a zvýši to účinnosť tých efektov, ktoré chceme Takže nemôžem akceptovať to, že by to viedlo k tomu, že by sa určité veci započítavali dvakrát. Určite z hľadiska klimatických zmien tam sa oveľa menej koná v rámci metanu a amoniaku a myslím si, že je dôležité, aby sme tieto dva zahrnuli do našej smernice, akékoľvek zníženie emisí, ktorékoľvek z týchto dvoch znečistujúcich látok len môžeme privítať, či už sa to týka ochrany ovdušia alebo boja proti klimatickým zmenám. Veľmi stručne, ambiciozne úrovne, tá, tie sa dajú zvýšiť asi, tá úroveň ambícií. Máme pozmenujúci návrh na 67% návrhu správy, aby som navrhol skôr 75%, bližšie 75% by bolo optimálnejšie z ekonomického pohľadu. Sú to odhady komisie e, samotnej a čo sa týka rozpetia e, finančných úspor e, od 1,8 až do 50,8 ročne. To rozpätie je naozaj veľmi veľké, chápem, súhlasím, ale tie benefity sú naozaj významné samozrejme hovoríme o ďalších 140 tisíc e, rokov života za rok. To je vynikajúce číslo a ak máme zvyšiť túto ambíciu, tak e, to je to správne. Potrebujeme diskutovať aj o cieľoch do roku 2020, nie len v súvislosti s Jotemberským protokolom, ktorý v určitých prípadoch umožňuje navýšenie určitých emisí, zvýšenie určitých emisí, o ktorých hovoríme. Uvedomujem si, že ten proces je zložitý a ja viem, že plánovanie do roku 2020, to je v podstate, aký sme plánovali na zajtra, ale v každom prípade stojí o tom aspoň diskutovať. A ešte úplne na záver, napriek eh, tomu, že sme tu, uh, tu množstvo múdrych ľudí, uh, nemali by sme zabúdať na uh, ortuť, ktorú vylučujú určité sektor, určité látky. Myslím si, že ak by sme ortuť vložili do tejto smernice, tak by to bolo užitočné, malo by to mať významný dopad na imunný systém, na a reprodukčný systém, pretože tam je to škodlivé a preto je to zásadná otázka ochrany zdravia obyvateľstva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Barter, ďakujem pekne. Áno, ja by som na úvod chcela takisto vyjadriť potešenie nad tým, že kolektívne dnes diskutujeme tieto správe. Dlho, dlho sme na to čakali a asi všetci tieňoví súhlasia s tým, že E, sme radi, že tu dnes môžeme o tom hovoriť na tomto výbore. E, komisia na tejto veci pracuje už mnohé roky a my sme naozaj vynakladali mnohé úsilia. Viem, že Julie do toho vložila veľa času a aj ostatní tieňovi na tom hodne pracovali, ale aj mnohí ľudia e, v rámci lobbyingu sa všetci starali o to, aby táto správa jednoducho nebola stiahnutá. Takže kratučko prebehnem týmito vecami, teraz sa nám ľahšie dýcha. Keď uh, máme správu, možno, že by sme mali predsa počkať, kým uh, e, bude mať čistejšie vzdušie, aby sa nám ešte ľahšie dýchať. Uh, čo sa týka otázky obehového hospodárstva, dúfam, že tá takisto sa neprepadne Mm, ale teraz hovoríme o ochrane ovzdušia. Všetci si uvedomujeme, aké dopady má zlé ovzdušie pre zdravie obyvateľstva, e, produktivitu, pracovné podmienky, životné prostredie. Kvalita, život, kvalita ovzdušia je dôležitá nielen tu, ale aj v Číne. A, e, ale aj pre európskych občanov v Paríži či Londýne, ale je to Európska záležitosť, netýka sa iba veľkých miest. V celej Európe znečistenie ovzdušia E, vyvoláva 400 tisíc predčasných umrtí len v, Spojených Spojenom, Spojenom kráľovstve, asi jedna tretina znečistenia ovzdušia prichádza z kontinentu európskeho, znečistenia ovzdušia stojí životy, stojí peniaze a vieme, že tu je problém. E, všetky úrovne vlády, národná vláda, aj samozpráva, regionálna či miestná, musia zohrať svoju úlohu pri boji e, Mm, ja neviem, keby voda z vodovodných kohutíkov bola takisto znečistená ako vzduch, ktorý dýchame, tak by sme asi konali rýchlejšie a netrvalo by nám to toľké roky, kým sa táto téma dostane na náš výbor. Súhlasím s Julie v tom, že je potrebné mať povinné e, redukcie emisí do roku 2025. Ak to ponecháme, ako ostatní hovorili, do roku 2030 je veľmi málo pravdepodobné, že miestna samozpráva bude plánovať vopred, miestna samozpráva či regionálna alebo národná a spravia všetko preto, aby tie cieľ v roku 2030 dosiahli. Podobne ako Julia, ja si myslím, že je potrebné Eurosix presadzovať v praxi. Posledná správa e, Medzinárodného výboru pre čistú dopravu zistili, že e, emisie e, NOx sú sedemkrát vyššie ako limit Euro 6, čo sa týka dopravy. To sú veci, ktoré musí komisia veľmi rýchlo vyriešiť spolu s členskými štátmi. Niektoré z nich nie veľmi dobre na rade spolupracujú v tejto veci. Ehm, ehm, znečistujúce látky. Ja by som bola rada, aby sme boli ambicioznejší v tejto správe. Nedávne údaje Komisie Európskeho parlamentu hodnotenia dopadov svedčia o tom, že môžeme znížiť rýchlejšie emisie znečistujúcich látok efektívnym nákladovým spôsobom do roku 2030 hodnotenie dopadov Európskeho parlamentu by malo byť akýmsi vodítkom a tam sa hovorí o 85% znížení tých rozdielov. Chápem, Julie, keď hovorí o tom, že máme byť realistami a s čím máme ísť do rokovania, ale myslím si, že všetci chceme čistý vzduch, ktorý môžeme dýchať a ak sa do toho nepustíme ambiciozne, ak nebudeme mať ambiciózny mandát, tak asi e, rada bude nás vyvíjať silný tlak. Čo sa týka amoniaku a metánu, Práve sa momentálne hovorí, že by tieto ciele pre dva plyny mali byť záväzné až v roku 2030. Niektoré krajiny ako Holandsko veľmi úspešne znižovali emisie amoniaku viac ako 50% za posledné 10 ročie a niektoré krajiny zaostávajú a žiadajú, aby, ak žiadame od nich, aby robili niečo až v roku 2030, to nie je schodná cesta. Eh, chápem, čo sa tu hovorí o revízii SPP, ale myslím si, že eh, mali by sme riešiť legislatívu teraz a nečakať na to, čo bude SPP a revízia SPP, pretože ak sa to tam nevyrieši, tak potom prepaseme šancu. Ja si myslím, že by sme to mali riešiť tu a teraz. Musíme nájsť spôsob, ako uznať odvedenú prácu niektorých krajín, tých, ktorí si dobre počínajú, a podporiť iné krajiny, tak aby oni dosiahli lepšie výsledky. A Nemyslím si, že to presahuje naše možnosti. E, takisto mám obavy hľadom definície malých polnospodárských podnikov, kto tam patrí a kto nie. A potom ešte modná doprava. E, ja chápem, že z tejto správy by to malo ísť von, ale preprava musí jednoducho čoskoro byť riešená a mali by sme to riešiť. Preprava e, na globálnej úrovni predstavuje veľkého znečisťovateľa či už Európa bude iniciatívna alebo niekto iný, neviem, ale myslím si, že nemáme zabúdať na to, že preprava znečisťuje ovzdušie rovnako. A táto správa e, povedie k tvorbe ekologických pracovných miest to, čo chceme dosiahnuť, môže vytvoriť množstvo ekologických pracovných miest. Je to dobré pre podniky, dobré pre zamestnanosť, dobré pre zdravie obyvateľstva, blahobyt obyvateľstva. Takže ešte raz ďakujem Julie za odvedenú prácu a očakávam ďalšiu dobrú spoluprácu s vami aj s tieňovými eh, pri ďalšej práci na tejto problematike. Ďakujem. Pani Konečná. Pán predsedo, Ďakujem, pán predseda. Začnem tým, že poďakujem tiež, lebo som presvedčená, že keby v dobrom zmysle nebola Julia tvrdohlava, tak by sme tu dnes nesedeli a nemali by sme o čom rokovať. Bola to práve ona, ktorá stala za tým, že aj s našou podporou, samozrejme, ale predovšetkým na komisii a s jednotlivými komisármi vyrokovala, že táto správa nebude len jednou z ďalších stratených v rámci pracovného programu. Určite je to jej obrovské plus. Zlepšovanie kvality ovzdušia, to by mala byť naša priorita, ale nielen naša, ale aj celej EÚ. Znečistenie ovzdušia nepozná hranice a má priamy vplyv na ľudské zdravie minulých rokoch sa podarilo znížiť znečistujúce emisie výrazným spôsobom, hlavne v priemysle, ale musíme v tomto úsilí pokračovať a stanoviť si dostatočne dopredu ciele, aby sa tomu priemysel dokázal prispôsobiť. Ale tiež je dôležité, a to by som rada na to upozornila, aby podmienky vo všetkých členských štátoch sa sprísňovali rovnakým tempom aby v tých podmienkach fungovania priemyselných podnikov nedochádzalo k zvýhodňovaniu, zvýhodňovaniu jedných oproti druhým. Ešte je stále určitá séria krajín a patrí k ním napríklad aj Nemecko alebo Francúzsko, ktoré neplnia súčasnú úroveň tých cieľov a to je vážny problém, a to nejde len o to, čo bude v budúcnosti, ale ide aj o to, ako sa postavíme k tomu, že niektorých dokážeme prinútiť a iných kvôli tomu, že sú veľkí alebo z iných eh, politických dôvodov, tak im tolerujeme to, že jednoducho smernicu obchádzajú a snažia sa o to, že tie záväzky splnia alternatívnymi spôsobmi, ale to nakoniec nevedie k tomu definitívnemu pozitívnemu a síce zlepšeniu kvality ovzdušia. Otázka je, ktoré látky by sa mali ako znižovať. V prípade síry si myslím, že smernica navrhuje na úroveň, ktorá je nižšia, než je samotná prírodná produkcia síry. Ospravedlňujem sa pr- pánovi predsedovi, ale len talianské sopky v roku 2012 vyprodukovali 2,5 milióna tón síry, zatiaľ čo celá verejná energetika vyprodukovala 2 milióny tón. Bola by som rada, aby sme si dali pozor, či sme vôbec schopní v tých limitoch tie záväzky reálne naplniť. Naopak vítam to, že chceme znižovať emisie prachu, hlavne tých najmenších častí PM2,5, ktoré sú zdravotne veľmi nebezpečné a nedarí sa ich znižovať dostatočne. Ďalší okruh problémov, kolegovia to už spomenuli, načasovanie plnenia záväzkov. V tomto prípade by som sa radšej sústredila na tie záväzky k roku 2030 a rok 2025 by som brala ako indikatívny cieľ. Súvisí to s technologickou obnovou, obnovou, ktorá má dlhšiu životnosť ako 5 rokov a hlavne v nových členských štátoch, ktoré museli v posledných rokoch veľmi investovať do technologickej obnovy, sa nám môže stať, stať že to nebude ani finančne, ani technologicky možné, aby sa tie záväzné cíle do roku 2025 sa splnili. A ďalšia vec, znižovanie emisí CO2. Tam je cieľ k roku 2030. Úplne mi z toho vypadlo a mrzí ma, nie je to zahrnuté v správe to opatrenie v domácnostiach, ako je zateplovanie alebo obnoviteľné zdroje. Aj to nám predsa zníži emisie klasických znečisťovateľov a práve akým spôsobom to budeme znižovať a v akých horizontoch časových. O tom by sme mali diskutovať ja som veľmi zvedavá, ako bude prebiehať diskusia aj v trialógu s komisiou a radou, pretože si myslím, že jednotlivé členské štáty alebo mnohé z nich sa naozaj snažia naplniť tieto ciele, ale nie som si istá, či sú naozaj schopné reálne stihnúť to, čo my od nich chceme. Tiež by som rada upozornila na to, aby ciele tejto smernice boli v súlade podľa smernici o priemyselných emisiách. Poznala by som rada názor komisia. Nie, komisie nie som si úplne istá, či sa tieto dve smernice doplňajú, alebo naopak si protirečia v niektorých bodoch. Posledný okruh druhý emitentov, ktoré treba tlačiť ktorých treba tlačiť k zníženiu. Napríklad emisie z lokálneho e, vykurovania, to je dôležité pre mnohé regióny a oblasti. Už je vedecky podložené dnes, že v tom lokálnom vykurovaní v niektorých regiónoch e, vzniká až tretina emisí. To je veľká téma do budúcnosti. A ak sa tu správne reálne rozprávame o znížení emisí v doprave a venujeme im veľkú pozornosť, tak rovnako veľkú pozornosť by sme mali venovať aj zníženiu emisí z lokálneho vykurovania. To je ten tretí najväčší znečisťovateľ a mali by sme to brať vážne. Nemám nič proti tomu, ako bolo povedané, aby sme si stanovili limity v rámci dopravy, aby sme zvýšili elektromobilitu v mestách Nízkoemisné zóny, tak ako sa navrhujú, to je síce pekné, ale v mnohých mestách nereálne, ale je to téma do diskusie do budúcnosti a rada by som doplnila práve to lokálne vykurovanie a malých lokálnych nečisťovateľov, pretože si myslím, že bez nich to zníženie nedosiahneme tak, ako plánujeme. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, aj Julie, za jej boj aj s jej veľmi racionálnym prístupom, ktorý dáva nádej k tomu, že nájdeme spoločné rozumné riešenie a naďalej sa teším na budúcu spoluprácu. Ďakujem. Pán Pedičiny. Ďakujem, pán predseda. Veľmi rýchlo ďakujem a gratulujem spravodajkyni pani Girling za jej doterajšiu prácu aj vzhľadom na oneskorenia, vzhľadom na neistoty vyplývajúce z pracovného programu tejto smernice a teda pracovného programu komisie. Toto je veľmi dôležitý dokument, ak sa chceme dostať k nízkouhlíkovému hospodárstvu a vzhľadom aj na to, že chceme ochraňovať zdravie našich občanov potrebujeme, aby prirodzene členské štáty prešli k prirodzeným a obnoviteľným zdrojom energií. Preto by sa mali implementovať aj systémy monitoringu a kontrolu, ktoré, kontroly, ktoré budú stále a ktoré majú zabezpečiť nezávislé uznávané orgány, ktoré budú poskytovať e, v reálnom čase údaje e, organizáciám, ktoré ich budú ďalej analyzovať. To, čo je pre nás zaujímavé v tejto správe, záväzné ciele 2025, súhlasíme s týmto, aj s tým, že treba dohliadať nad emisiami e, vozidiel, ktoré sú uvedené na trh. Prístup publiku k, publika k výsledkom, to je podľa nás veľmi dôležité, aj tiež prístup k spravedlivosti a tiež prístup k financovaniu v období 2014-2020, hoci si myslíme, že potrebujeme špeci- špecifické e, akcie v rokoch 14 až 17. Amoniak aj v tom súhlasíme, ale potrebovali by sme ešte viacej času, aby sme v tomto bode upresnili náš postoj. Ďakujem. Pán Florenc. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľa tu už bolo povedané a mnohé veci sa povedali správne. Povedali to aj spravodajcovia a ja by som sa len rád pripojil k tým predchádzajúcim vyhláseniam to, že, že máme tu cezhraničný prenos faktorov znečistenia, že tu existuje to znečistenie ovzdušia, to nie je len vo Veľkej Británii, ale všade a hoci nie sme možno ani my tým najlepším príkladom toho, čo sa deje, mnohé členské štáty nesplnili tie ciele dodržovania kvality ovzdušia. A naša otázka, prečo to tak je? V Nemecku je otázka s amoniakom veľmi zlá, ale aj inde. Tak a teda pýtajme sa, vytvárame tu správne predpoklady. Nemôžeme si predsa vysvetliť, ako je to možné, že sa snažíme dostať z toľkých vecí vpred a preto je tu rýchlo tá téma záväznosti. Tá záväznosť k roku 2025, to je dôležitý bod podľa mňa. A hoci farmári ma asi budú hnať k čertu, ale keby to nebolo záväzné k tomu roku 2025, tak by sa všetci snažili e, predlžovať tieto veci do roku 2029 a v roku 2030 by sme zase skonštatovali, no bože, zase to sme nesplnili. Ak mi neveríte, tak sa spýtajte komisie alebo mňa, ono sa to už niekoľkokrát stalo. Mali sme tu určitú toleranciu a obvykle táto tolerancia sa použila skôr tým negatívnym smerom, ktorý si my neželáme Malo by to mať samozrejme všetko určitú mieru, nemôžeme to vnúcovať razantne, ale nejaká záväznosť tu musí byť. A to je asi všetko a som rád, že prechádzam k tak, prechádzame k takému komunitárnejšiemu prístupu. V posledných rokoch sme sa venovali len CO2 a sústredovali sme sa len na priemysel, ale teraz sú to aj iné oblasti, je to aj poľnohospodárstvo a tak ďalej. Ak u poľnohospodárstvu sme pristupovali veľmi veľkoryso, ale teraz potrebujeme naozaj férové pravidlá, aby to niektorých príliš nezaťažovalo a iných menej. A niektoré krajiny by sa do toho možno vôbec nemali angažovať, takže ten koncentrovaný prístup je správny Pani spravodajkyňa, pokiaľ ide o tie niektoré časti, ja som za tie záväzné prvky, e, ale tá informovanosť v mojej krajine je povinnosť 15 krát a Berlín do toho musí pristúpiť tiež a potom to musí zaslať do Bruselu. To je obrovská záťaž administratívna, preto by som rád vedel, čo tieto povinnosti robiť správy, čo to priniesie, my tu máme už tu, mož, tu tie povinnosti tých stoviek správa hlavne by som chcel vedieť, aké závery z toho vyvedie komisie a čo bude robiť aj z tých nasledujúcich správ. To by ma zaujímalo, či bude nejaký zákon, alebo ak som niečo spoluautorom, tak by som chcel vedieť, tak, aký je toho výsledok. A niektorí hovoria, že niektorí máme výhody, do, do, prečo do toho ísť a iní nie, no tak je to naozaj veľmi ťažká diskusia. My o tejto diskusii budeme zajtra do obeda v našej politickej skupine diskutovať, ale jednoducho je potrebné začleniť všetky sektory. Jedine to bude úspešné, ak by sme išli oddelenie, tak to by bolo problematické a na konci by e, potom z toho bol výsledok nejaké superliberálne uznesenie čo všetko umožní všetkým členským štátom a potom zistíme, že vlastne polovica členských štátov si svoje úlohy nesplní. Radšej, aby sme mali skromnejšie ciele, ale aby boli reálne, aby sa naozaj splnili. Ďakujem. Pán Uitema. Yes, thank you, Chair, and also thank you very much, uh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Spolupráca so spravodajcami bola veľmi dobrá a za výbor Agri by som zdôraznil niekoľko bodov, ktoré sa týkajú metánu a amoniaku. Ako správne hovorí spravodajkyňa, komisia navrhla zahrnúť skleníkové plyny do rámca NEC. My sme v EÚ jednoznačne rozlišovali medzi skleníkovými plynmi a znečisťujúcimi látkami. Urobili sme to v celej sérii právnych úprav a tiež v rozhodnutí o ETS a tiež v smernici o priemyselných e, emisiách, tak sa, tam sme sa snažili to zahrnúť, alebo snažili sme sa zahrnúť niektoré skleníkové plyny ako parlament, ale potom sme povedali, že to chceme zachovať oddelené a teraz Komisia robí niečo úplne iné a chce tam zahrnúť aj metán. Ja sa bojím dvojitej právnej úpravy. To zabráni flexibilite a príklad polnohospodárstva konkrétny. Polnohospodárske farmy majú zohrávať dôležitú úlohu pri zachytávaní skleníkových plynov, ako je CO2. Polnohospodárstvo má veľké množstvo pastvín to je veľmi dôležité úložisko uhlíka v tomto zmysle. Ak teraz zahrnieme, alebo keby sme tam teraz zahrnuli aj ten metán, tak by sme postihli farmárov za to, že metán produkujú a neodmeňovali by sme ich za to, že zachytávajú skleníkové plyny CO2. Takže ja si myslím, že tú flexibilitu musíme naozaj, naozaj zachovať, aby E, farmári mohli prispievať k zmierneniu dopadu klimatických zmien. Zahrnutie metánu to je taká protislužba v prípade pastvín. Ak chceme mať zmierňujúce opatrenia v prípade chovu dobytka, tak musíte mať zvieratá prakticky celý rok vonku. Ale vtedy je veľmi naopak vo vnútri, ale vtedy je veľmi ťažké dodržať tieto ciele v oblasti metánu. Pokiaľ ide o amoniak, niektoré členské štáty už investovali veľa do znižovaní emisí amoniaku. Niektoré už od 90. rokov a ja by som sa rád sústredil v tej správe na rovnaké podmienky, tak ako hovoril aj pán Florenc, členské štáty musia vynaložiť rovnaké úsilie na to, aby znižovali emisie amoniaku. A ja si myslím, že to nie je v návrhu komisie dostatočne zdôraznené. A veľmi sa teším na diskusiu nielen vo výbore Agri, ale aj v tomto výbore Mám ešte zo pár vecí k SZP, ale to je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďalší rečník, nech sa páči. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats heel veel complimenten voor Ďakujem všetkým kolegom a samozrejme gratulujeme pani Gerling. Je to správa, ktorá je veľmi prínosná a ktorú sledujú s veľkým záujmom mnohí, hlavne farmári v Holandsku Facebooku, ja som tieňovým spravodajcom a podporujem mnohých rečníkov. Teraz také dôležité body ako amoniak. Už tu bolo povedané, že sme sa znížili o 30 emisie a 66 v prípade Holandska už sa to povedalo a nemôžeme predsa teraz zach- vychádzať alebo odchádzať od tej e, odvolacej alebo tej referenčnej hodnoty 2005. Iní začali už oveľa skôr a vykonali aj obrovské finančné úsilie. Je potrebné, aby členské štáty e, vychádzali z toho, čo už urobili a to, čo bolo oceňované. Ja si myslím, že to je tá rovnosť podmienok, e, inak nič iné naozaj nedosiahneme. Niektorí hovoria, že ešte treba aj rešpektovať blahobyt zvierat. No samozrejme, ja by som veľmi rada, ale pokiaľ ide o povinnosti v oblasti amoniaku a ak by sme tam pridali ešte tie povinnosti vyplývajúce z metánu, tak to samozrejme bude posťahovať viacej farmárov. Niektorí z prerečníkov to už spomenul. A teraz sa obraciam na socialistických kolegov. V Európe užvary. Nikdy nechcete vidieť na lukách, na pastvinách žiadnu kravu, veď aj toto znižuje, e, znižuje kvalitu alebo zhoršuje kvalitu krajiny. Ako chcete urobiť kompatibilným to, že budú zvieratá ustajnené alebo že budú zdravé a blahobytom zvierat. Musíme byť proporčnejšie jednoducho. Proporčnosť opatrení je rozhodujúca aj v návrhu komisie. Je potrebné, aby jednotlivé sektory, doprava, priemysel, turizmus a tak ďalej, plnospodárstvo, aby sa k tomu pristupovalo rovnako udržateľne, aby všetci mali rovnaké podmienky a rovnako sa snažili o znižovanie emisí postihovať len polnohospodárstvo. To nemá význam. Tento sektor sa už desiatky rokov snaží. A ja som predložila pozmeňovacie návrhy a ide o to, aby sa deblokovali prostriedky pre farmárov v poľnohospodárskej politike, pre tých, ktorí už vyvinuli obrovské úsilie. Ďakujem pekne. Neviem, či by sa ešte nejaký poslanec poslankyňa chcel vyjadriť, ale áno, predsa len, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka znečistenia vzduchu ide ruka v ruke s ekonomickou krízou aj spolu s vykurovaním a vozidlami je to e, zdroj znečistenia. Je tu aj DPH na ropu a v Grécku preto ľudia začali e, vykurovať napríklad opäť e, vo veľkej miere drevi, drevom. Drevo však je drahé a preto ľudia pálili, čo im prišlo pod e, ruku, starý nábytok, dvere, okna. A kvôli tomu mm, sa nedalo ani dýchať, e, boli prekročené všetky hranice. Naozaj sa nedalo dýchať, ale po spálení takýchto e, kusov, a, ktoré boli aj namorené, nalakované, tak jednoducho e, ovzdušie bolo veľmi nekvalitné. vstúpol počet e, chorôb dýchacích ciest. Stonásobne vstúpol počet takýchto prípadov, ale v Grécku nie je e, spôsob, ako pripojiť všetky budovy na zemný plyn. Preto nemôžeme rešpektovať stanovené ciele. E, ekonomická kríza teda zhoršuje znečistenie vzduchu. Ďakujem. Ďakujem všetkým. Ak sa už nik e, ďalší nehlási, tak e, dostane slovo aj komisia, pretože bolo veľa otázok aj na komisiu. Za komisiu pani Wending, ak sa nemýlim. Takže Poprosím o odpoveď. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam všetkých prítomných. V prvom rade sa chcem taktiež poďakovať spravodajkyni pani Görling, pretože ide o komplexnú správu a podľa nás aj o veľmi vyváženú a vo veľkej miere podporuje návrh komisie. Chcem zopakovať, pán predseda, že vo svetle udalosti z minulého týždňa, týkalo sa to viacerých hlavných miest Európy, tak je ešte dôležitejšie, aby sme sa pokúsili vyriešiť otázku znečistenia ovzdušia a to čo najúčinnejšie ja myslím, že nešlo o izolované prípady minule, minulý týždeň, ale týka, deje sa to čím ďalej, tým pravidelnejšie a to je ten najlepší dôkaz toho, že naozaj musíme naozaj naďalej znižovať e, prítomnosť znečistujúcich látok vo vzduchu. Musíme byť ambiciózni, musíme znížiť ich e, objem, aby sme znížili o 50 negatívny dopad na e, obyvateľstvo. Zároveň to musí byť čo nákladovo najúčinnejšie. E, to, že to, čo prinesie tento návrh, by malo desaťnásobne prevýšiť to, koľko by to stalo, keby sme nespravili nič. Niekoľko vysvetlení alebo skôr pripomienok k tým najdôležitejším eh, bodom. Hovorila o nich nielen spravodajkyňa, ale niektorí iní poslanci, poslankyne. Najskôr amoniak a metán. Tieto látky sú súčasťou tohto návrhu. Myslím, že sme veľmi radi, že tieto ciele ostali v návrhu pri amoniaku a metáne a možno zareagujem na niektoré obavy, ktoré tu odzneli. Pri metáne sa hovorí o e, duplicite, ale to nie je pravda, pretože my sme našu prácu zosúladili s balíkom o klíme, energetike a všetky záväzky e, budú e, kompatibilné s balíkom pre klímu a energetiku. 2,4 miliard e, by to mohlo každý rok priniesť polnospodárom, ak znížia emisie metánu. Nejako to nezredokuje buď ich flexibilitu alebo všeobecne flexibilitu, ktorú poskytuje ten balík. A potom otázka mm, blaho, blahobytu zvierat. Myslím, že sa budeme musieť pokúsiť o čo najlepšiu rovnováhu vo vzťahu s amoniakom, tak ako vždy. Nemali by sme e, sa nejako stavať chrbtom jeden mm, k druhému. Naozaj by sme sa mali spoločne snažiť o zníženie. A ešte k amoniaku, to je naozaj veľký prispievateľ k znečisteniu, 94% pochádza z polnohospodárstva. Viacerí z vás hovorili o vplyve napríklad priemyslu alebo domácnosti. Ja iba chcem pripomenúť, že doteraz žiaľ pri znižovaní amoniaku, a teda týka sa to aj polnohospodárstva, sa e, dosiahol iba minimálny pokrok pri znižovaní emisí amoniaku. Pri SO2 išlo o skoro 80%, pri amoniaku to bolo iba asi 20% a taktiež to, čo to stálo v prípade polnospodárstva a priemyslu, tak e, tu opäť tie percenta sú 47 k 2 Takže rovnaké podmienky pre všetkých. Ehm, to znamená, že určite musíme niečo spraviť v oblasti polnohospodárstva a chápeme, že sú obavy v radoch polnohospodárov. Myslíme si však, že so súčasnou technológiou, ktorá už je dobre známa, sa nám podarí dosiahnuť tie ciele, ktoré navrhujeme a potom to, že k jednotlivým členským krajinám pristupujeme rozlišne. Ak sa pozriete na roky 99 až 2013, tak si uvedomíte, že e, členské krajiny e, sú e, na tom rovnako, pokiaľ ide o to, aké ciele majú dosiahnuť. Ja som sa teda chcela na to pozrieť e, e, v tomto časovom e, rozpetí. Potom indikatívne ciele do roku 2025. Počuli sme, že je tu vôľa urobiť ich záväznými, možno s výnimkou amoniaku. Rozumieme jednotlivým argumentom, ktoré tu odzneli, ale opäť myslím, že budeme, budeme musieť mať na pamäti aj ten cieľ stanovený na rok 2030. Ide aj o investície. Treba mať na pamäti investičný cyklus, to tu odznelo. S tým úplne súhlasíme a to aj navrhujeme. Povedal to aj pán Florence, teda aby si to členské krajiny nenechali na poslednú chvíľu a preto sme tam e, stanovili také milníky, aby niekto príliš nemeškal. Ak by to bolo záväzné do roku 2025, tak by možno, že e, niektorých to e, vyhodilo z rovnováhy, pokiaľ ide o ten investičný cyklus ale samozrejme o tom ešte môžeme diskutovať a pokúsiť sa to vyriešiť. A ešte e, flexibilita emisie z námornej dopravy, to je čo, čím ďalej tým dôležitejšie, pretože e, v posledných rokoch prevažovala snaha znižiť emisie z pozemnej dopravy a preto ten výpočet pri námornej doprave teraz e, zaberá väčšiu časť a mm, transponuje sa to aj do iných častí Európy, teda nie iba, mm, netýka sa to iba miesta, kde vznikajú napríklad e, väčšinou v Severnej Európe. Táto flexibilita podľa nás je dobrou možnosťou ako členské krajiny môžu mať istý mravujúci priestor pri dosahovaní cieľov. A nemyslíme si, že je to uh, eh, nevýhodňujúce pre krajiny, ktoré nemajú prístup k moru. Uvádzame tam viacero argumentov a preto si myslíme, že to ešte stále je uh, dôležitou súčasťou návrhu a malo by to tam aj ostať. Potom samozrejme podporujeme myšlienku finančnej podpory, napríklad programy pre rozvoj vidieka. To je niečo, čo by malo byť možné v rámci e, novej SPP. Ide o činnosti, ktoré by mohli byť e, podporené, ale častokrát si to členské krajiny ani neuvedomujú, takže treba mm, o tom lepšie informovať. Takže prostriedky sú, ale treba ich e, jednoducho mm, vhodne použiť. Prístup k informáciám, účasť verejnosti, to je samozrejme veľmi dôležité aj v našich očiach podporujeme to. A ešte na záver jedna dôležitá otázka. E, testovacie cykly. E, to sa teraz vyhodnocuje, malo by sa to zmeniť. E, my sme vždy povedali, že sa do toho pustíme. Aj to ako komisia robíme. Ale musíme zohľadňovať aj e, výhrady členských krajín. Členským krajinám sme však povedali to, čo hovoríme aj tu, teda, že musíme e, pokročiť e, čo najrychlejšie, musíme mať implementačný akt už v prvej fáze tohto zrevidovaného testovacieho cyklu a potom sa dostaneme do roku 2017 a tam už by mala začať úplná implementácia, pretože po revízii začne ďalšia fáza. A tu vašu podporu e, naozaj oceníme. Myslím, že pán predseda, týmto by som to aj ukončila. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda. Myslím, že týmto môžeme uzavrieť e, tento bod, ale dostane slovo ešte pani spravodajkyňa. Chcem sa všetkým poďakovať Myslím, že z diskusie je jasné, že tie body, ktoré som aj ja spomenula, ešte budú musieť byť predmetom diskusie, hlavne amoniak. Som rada, že sa to, eh, že to uznávajú aj ostatní. Na dobre pochopenie myslím, že treba ešte skôr podrobnú diskusiu. Škoda, že sa nevyjadrili zelení. Mm, ja som očakávala, že by sa e, mohli vyjadriť e, k úrovni ambícií, ale žiaľ zástupca zelených opustil túto zasadačku. E, ide aj o taktiku, aj o stratégiu. My spolu s tieňovými spravodajcami budeme ďalej o tomto hovoriť. Možno ešte niečo, čo som nepovedala v úvode. Ide o klasický príklad legislatívy, kedy stredno a dlhodobo to naozaj bude prínosné pre všetkých, pretože môžeme zlepšiť e, zdravie a teoreticky by to nemalo nič stať, ak sa pozrieme na čísla. Ale náklady znáša jedna oblasť ekonomiky, ale možno, že prínosy e, sú viditeľné na úplne inom mieste a to je politicky háklivé. Možno, že to nebude nič e, stáť, alebo e, ak by to niečo stalo, tak potom tí, ktorí to financovali, nebudú ťažiť e, z tých výhod. Mňa každopádne teší podpora kolegov a kolegyň, aby sme to e, čo najviac vylepšili. Ďakujem a teším sa na ďalšiu prácu. Ďakujem pekne. Pripomeniem harmonogram. Termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov 21. apríl 2015. 16. a 18. júna sa potom budú preberať pozmenujúce návrhy. E, hlasovanie na našom výbore NV. Bude to na poslednom zasadnutí 15. júla. Dobre, ďakujem pekne. Tým končíme túto časť a budeme pokračovať o 17. zasadnutím koordinátorov. Ďakujem. Končím schôdzu.